a pokiaľ nie sú žiadne námietky, tak e, texty budú okamžite odovzdané inštitúciám a orgánom, ktoré boli menované v texte. A ja vyhlasujem zasadnutie Ruského parlamentu za prerušené, skončené. Ďakujem pekne a prajem pekne popoludne šťastnú cestu domov. Ďakujem.